Najskôr dám slovo autorovi, pani Heidi Huatala, na dve minúty. Chcela by som ešte nadviazať na túto uplynulú diskusiu, a to v tom zmysle, že som predsedničkou podvýboru pre ľudské práva a nedávno som zaslala list konferencii predsedov, ktorom žiadam, aby sa presunula táto diskusia na skorší termín, aby bolo tu viac poslancov, aby tu bola prítomná aj rada, aby táto rozpráva o ľudských právach mala lepšiu úroveň. Dúfam, že sa rozhodne o tomto, pretože neustále sa kritizuje v parlamente to, že je tu tak málo poslancov prítomných. Teraz k tomuto prípadu Evgenia Žovtisa. Kazachstan je kľúčovým štátom Strednej Ázie a budúci rok sa stane predsedníckou krajinou OBSE nie je nám ľahostajné, ako sa rozhoduje o súdnych procesoch v takejto krajine, ktorá sa má o nedlho stať vedúcou krajinou takého významného združenia, akým je OBSE. Človek, ktorý bol obhajcom ľudských práv, Evgení Žoutis, bol za veľmi nejasných okolností vyhlásený za vinného a bol odsudený na 4 roky trestu odnetia slobody pretože údajne e, usmrtil svojim autom chodca. Chcela by som upozorniť, že aj v kruhoch OBSE vznikla už otázka o tom, či e, tento postup, ktorého možno obeťou bol žoutis, či sa dodržiava princíp e, dodržiavania práv, ktorý je zakotvený aj v ústave Kazachstanu. Európsky parlament eh, musí teraz rokovať eh, aj s radou a s komisiou o tomto prípade tak, aby tieto inštitúcie nastolili tento prípad eh, v oficiálnych diskusiách a aby žiadali naplnenie právnej podstaty v tomto prípade. Vážený pán predsedajúci, Európsky parlament môže významne ovplyvniť to, že štáty Strednej Ázie by si posilnili svoje vnímanie ľudských práv tým, že sa bude venovať takýmto prípadom, ku ktorým dôjde a tento prípad je iba jedným z mnohých. Ďakujem pekne. A nasledujúci rečník je pán Palecký z minúta a pol. Vážená pani komisárka, e, spolupracujeme s organizáciami pre e, medzinárodný rozvoj a spoluprácu, ale Kazachstán je veľmi ďaleko od medzinárodných e, štandardov. Táto krajina počiarkuje, že je jedinečnou krajinou, ale nerešpektuje odporúčania OECD a všetky e, porušenia práva v tejto krajine e, skutočne vedú k tomu, že táto krajina môže byť považovaná za krajina, ktorá bojuje za ochranu ľudských práv. Pozeráme sa na dodržiavanie zákonov a princípov E, slobody tlače a ostatné princípy. Tento prípad Evgenia Žovtisa, Sergej Duvanov a Ramazány Jezer Gepov. Týmito vyzývame Kazachstan, aby rešpektoval medzinárodné dohovory a zákony v Kazachstane. Musíme len dúfať, e, že e, rozhodnutie súdu bude objektívne a že tí, ktorí sa ktorí bránia e, ľudské práva, nebudú čeliť e, nejakým negatívnym dopadom. E, v rade prejednáme toto stretnutie na následujúcom stretnutí v rámci dialogu s Kazachstánom o ľudských právach v októbri a chceli by sme požiadať komisiu, aby pomohla Kazachstánu vo svojej príprave na predsedníctvo OBSE, tak aby sa neohrozila táto dôležitá organizácia. Ďakujem. Pán Weber, dve minúty. Pán predseda, najskôr by som chcel vyjadriť eh, sympatiu eh, rodinám obete eh, autonehody, v ktorej bol zapojený pán Žovtis. Ľudská tragédia, ktorá sa na nešťastie stala a viedla k tomu, že došlo k strate života. Dovolte mi ale zároveň vyjadriť svoje obavy vo vzťahu so súčasnou situáciou pána Žovtisa. Nepopierateľne Každá osoba, ktorá spácha e, zločin, musí akceptovať, že následujú právne sankcie a to nestranie. A Evgeni Žovstin e, je je e, právnik v oblasti obrany ľudských práv, ktorý je vynimočný a zároveň chceme zabezpečiť to, aby e, kazachské orgány nepoužívali túto nešťastnú situáciu na to, aby potrestali pána Žovtisa za všetko iné, ako je auto nehoda, v ktorej bol súčasťou. Pán Žovtis nesmie byť potrestaný za jeho činnosti v oblasti ľudských práv, za to, že je veľmi kritickým e, hlasom kazašskej vlády a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby kazachské justické orgány e, plne rešpektujúc transparentnosť a e, zákony, aby prešli k druhému vyšetrovaniu z okolností, ktoré viedli k, tejto, e, k tomuto incidentu a aby teda objektívne posudzovali prípadné odsudenie pána Žovtisa. Ďakujem. Slovo dávam pani Jegle dve minúty. Vážený pán predsedajúci, vážna pani komisárka, dámy a páni, dovolte mi najskôr skonštatovať, že moja politická skupina spočiatku bola prekvapená o právnom vyhodnotení takéto dramatické autonehody, že sa to zaradí ako jedna z naliehavých záležitostí na program plenárnej schôdze Európskeho parlamentu. Pre našu skupinu EPP preto je dôležité skonštatovať, že rozsudky nezávislého súdu zásadne nespochybňujeme, iba ak by sa jednalo o jasne skonštruované procesy, ktoré nemajú žiadny právny základ. E, to sme zažili napríklad teraz v Iráne. Musíme tu veľmi jasne rozlíšiť. Pre nás e, je nezávislý súdny systém kľúčom každej demokratickej spoločnosti. A preto musíme tento rozsudok najskôr akceptovať. Okrem toho musíme prijať ako skutočnosť to, že človek prišiel o život pri tejto autonehode. To nám musí byť ľúto a je nám to ľúto, ale taktiež došlo k právnemu vyšetreniu tejto veci. To, že Evgeni Šovtis bol významným človekom, ktorý bojoval za ľudské práva, si vyžiadalo a prehlbilo celé svetovú pozornosť a preto sa tým dnes zaoberáme. Skupina EPP uznáva snahy Kazachstanu a pokroky Kazachstanu na ceste k demokratizácii a k, na ceste k právnemu štátu a ubezpečuje Kazachstan, že bude podporovať túto krajinu v tom, aby nadalej pokračoval na tejto ceste. Vzhľadom na konkrétny prípad žiadame, aby kazašské orgány vo vlastnom záujme čo najpodrobnejšie eh, vysvetlili tento prípad na verejnosti a aby predložili svoj eh, názor na tieto veci a aby pán Žoutis mal možnosť eh, odvolať sa v súlade s právnym poriadkom. Kazachstan sa chce stať predsedníckou krajinou OBSE. To je veľmi výnimočná výzva pre túto krajinu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz pán Stevenson na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja musím súhlasiť s pani Jegle. Ja som naozaj zarazený, že pred celým parlamentom tu v Štrasburgu máme naliehavú rozpravu o nepravne, dopravnej nehode v Kazachstane. Aj keď pritom niekto tragicky zahynul a e, ten za volantom bol aktivista v oblasti ľudských práv, ale bol riadne ocidený na 4 roky väzenia. Dokonca eh, je to eh, väznica so slabou eh, bezpečnosťou a teraz je to zrazu pracovný tábor, takže ja sa obávam, že preberať takéto témy na pôde parlamentu to naozaj kazí reputáciu. My sa snažíme dobre pracovať v oblasti ľudských práv, ale toto naozaj kazí naše, naše úsilie, keď hovoríme o dopravných nehodách. My teraz naznačujeme, že e, kazašská vláda e, dala e, vlastne tú osobu pod kolesa tohto aktivistu na schvál, to je príliš, to zachádza príliš ďaleko. Nemôžeme si to dovoliť voči Kazachstanu iba z politických dôvodov a to predtým, ako budú predsedať OBSE budúci rok. Takže naozaj je to hamba, že to máme na programe a e, dúfam, že všetci podporiate pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Teraz pán Vojčechovský na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám rovnaké pochybnosti ako pán Stevenson. Kazachstan je dôležitou krajinou, nepochybne. A naozaj e, robia veľké úsilie na ceste k demokracii. Nie je to e, dokonalá e, demokracia a sloboda, ale poznám túto krajinu a dovolím si povedať, že situácia v Kazachstane je oveľa lepšia ako v mnohých susedných krajinách v tejto oblasti. Bohu, eh, chvala Bohu, nie sú tam také problémy ako v Rusku. A súhlasím s pánom Stevensonom. Európsky parlament by nemal naozaj využiť všetku svoju moc a váhu eh, v takejto záležitosti, ktorá sa týka rozsudku jedného súdu. Možno, že by si to vyžadalo nejaké vysvetlenie, ale určite by sme nemali príjmať uznesenie, pretože e, tým stratíme na vážnosti a náš hlas bude oslabený, keď budeme hovoriť o témach, ktoré si naozaj nevyžadujú takúto naliehavú rozpravu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k Catch the Eye. Pani Erete Korhola, ďakujem pekne, pán predseda. Kazachstán má veľmi významnú úlohu z hľadiska eh, ekonomického rozvoja v Strednej Ázii. Vypočuli sme si, ako minister zahraničných vecí Kazachstanu slúbil eh, minulý rok pred eh, predsedníctvom OBSE, že chce zlepšiť situáciu v krajine ohľadom ľudských práv bez ohľadu na medzinárodnú pozornosť e, sa predsa len sprísnila pozornosť a dohľad nad médiami a neustále počujeme o rôznych e, prípadoch, e, keď boli zatknutí obhajcovia ľudských práv. Títo aktivisti, napríklad Evgenii Žoutis, ich prípady si vyžadujú mnoho pozornosti a žiadame, aby sa preskúmali tieto prípady podrobne. Je to aj vzhľadom na budúce predsedníctvo Kazachstanu OBSE prínosné a nepochybne podmienkou. Ďakujem pekne. Slovo má pán posl. Ďakujem pekne. Najskôr musím povedať, že Heidi Hautala je opäť späť, ale niekoľko rokov tu nebola a za ten čas e, sme tu mali už prítomnosť rady vo štvrtok popoludní. České predsedníctvo, nemecké predsedníctvo tu bolo vo štvrtok popoludní prítomné a Nemusíme preto prekladať e, túto rozpravu o naliehavých záležitostiach na stredu. Musíme prinútiť radu, aby sem prišla aj vo štvrtok popoludní. To je riešenie. A nie celý program celého týždňa iba e, natlačiť do stredy. Tento prípad je nepochybne ťažkým prípadom, ale práve preto, že vláde v Kazachstane v otázke právneho štátu ešte celkom nemôžeme dôverovať. Musíme trvať na tom, aby tento prípad bol objektívne vyšetrený a v tomto chcem podporiť pani Jegle v plnej miere, preto sme podpísali toto uznesenie. Je potrebné, aby to bolo objektívne vyšetrené a nič sa nesmie zamiesť pod koberec. Ďakujem pekne. Teraz sme vyčerpali eh, rečnícky čas a slovo dám pani komisárke. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia e, s veľkými obavami si všimla správy o porušení e, práv pána Evgenia Žovtisa, ktorý bol odsúdený za vraždu po e, fatálnej e, autonehode. Kazaské orgány zamietli tvrdenia, že rozsudok proti Žoltisovi bol politicky motivovaný. Komisia plne podporuje stanovisko e, Európskeho predsedníctva Európskej únie a od, septembra, od 10. septembra bude Kazachstan predsedať OBSE a súdny, súdne rozhodnutie vyzývame Kazachstán, ktorý je nasledujúcou predstavujúcou krajinou OBSE, aby zabezpečil, aby sa odvolanie urobilo pri plnom rešpektovaní medzinárodných práv a štandardov. Komisia bude naďalej sledovať tento prípad veľmi úzko. Ďakujem pekne, pani komisárke. E, teraz máme diskusiu o šiestich návrhoch uznesenia, ktoré sa týkajú Sýrie a príde o prípad Mohamada al-Hassaniho. Najskôr dám slovo autorovi a pani Franciske Barantner na dve minúty. And, um, giving... Ďakujem pekne, že ste